Good afternoon, ladies and gentlemen. Pekné popoludne, dámy a páni. Chcela by som začať schôdzu výboru REGI. Najprv by sme mali schváliť program. E, súhlasíte, prosím, s návrhom e, programu? Máte nejaké pripomienky? Nie? Ďakujem. Takže e, program dnešného rokovania je schválený. Oznamenia predsedničky. Nemám nič e, e, také osobitné eh, a čom eh, by som vám mala dnes povedať. A tretím bodom programu je výmena názorov v otázke územnej typológie. Štatistický úrad Európskej únie Eurostat počas uplynulých eh, rokov začal zverejňovať štatistické údaje E, ktoré sa venujú rôznym typ, územným typológiom. E, hovorí sa o územných, e, mestských, vidieckých, pozemných. Doterajšia kategorizácia sa nie robila podľa tohto typu, takže ide o návrh Európskej komisii, ktorý má technickú povahu a mal by E, správneho hľadiska uznať e, druhý typológie, ktoré sa už teraz používajú. Požiadali sme Európsku komisiu, aby nás, nás oboznámila s kľúčovými prvkami e, návrhu. Takže diskusiu začneme úvodom odborníka Európskej komisie a potom by som odovzdala slovo tieňovým spravodajcom, takisto aj spravodajcovi, teda spravodajkyni mne, aby kladli otázky. Takže najprv Pán Nuland, predstaviteľ Európskej komisie, alebo tu je niekto iný. Áno, ospravedlňujem sa, volám sa Günther Schäfer, zastupujem Európsku komisiu, som vedúci e, úradu, ktorý má na starosti túto problematiku. Chceli by sme vám veľmi pekne poďakovať za pozvanie na túto schôdzu. Pre nás je veľmi dôležité, e, že vidíme, že eh, o našom návrhu ohľadom regionálnej typológie sa eh, diskutuje. Napokon eh, parlament s tým súhlasil. Niekoľko slov úvodom. Už viac rokov rozpracováme rôzne druhy typológie. Viete si predstaviť, že nie je vždy veľmi pohodlné oslovať jednotlivé regióny a preto vo všeobecnosti a pre účely rozpracovania politiky hovoríme o rôznych druhoch regiónov, napríklad nejaké námorné, vidiecké a podobne. A takéto označovanie sa široko používa a potrebujeme to aj na štatistické účely, aby sme vedeli rozlišovať medzi hospodárskymi a sociálnymi aspektmi v mestách, prípadne na vidieku. A takúto typológiu používame už dlhší čas. Ehm, viaceré roky sme to konzolidovali. E, v súčasnosti sa to používa v praxi. E, používajú to viaceré tematické generálne rediteľstva, používa sa to vo všeobecnosti, ako už e, povedala pani predsednička. Ide o určitú nadstavbu nad nariadením NAC Eh, ide eh, teda o etablovaný eh, systém, ktorý široko po, sa široko používa, i keď skôr nenesie štatistický náboj, ale skôr politický. A vo všeobecnosti sa používa na kategorizáciu území Európskej únie na jednotlivé regióny. A našu typológiu sme rozbehli, aby sme dosahli určitú konsolidáciu, mm, konsolidáciu toho, čo sa používa už viac rokov. E, e, my sme sa obmedzili na teraz na e, určité druhy, keď máme niekoľko ďalších kandidátov, o ktorých budeme uvažovať do budúcnosti. Ale najprv by sme mali nás zhromaždiť nejaké predbežné skúsenosti Úzko spolupracujeme s expertmi, jednak zo strany komisie, zo, z členských štátov a ďalšími, s tým, aby sme ešte viac skonsolidovali eh, typológie, ktoré sa v súčasnosti používajú. Eh, rátame s tým, že toto nariadenie eh, bude prospešné z hľadiska širšieho používania takéto typológie a umožní e, ešte e, viac priblížiť sociálno-hospodárskú situáciu v Európskej únii a bude to na pomocné pri e, rozpracovaní veľmi efektívnych zásahov, zásahov v oblasti tvorby politiky Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujeme teraz, pán Müller. Chcete sa viedriť? v zásade eh, si myslím, že dôležitými eh, hľadiskami eh, tohto návrhu i, i, sú veci, že už e, tieto typológie, e, používame tieto typológiu, máme agregované údaje podľa výdeka, nevýdeka, pobrežia, nepobrežia, ale chceli by sme zosúľadiť použitie tejto typológii pre najmenšom e, v rámci celej Európskej únie, aby generálne rediteľstvo a E, krajiny to e, videli e, rovnako. Takisto aj v OECD sa používajú obdobné metódy. Stále komunikujeme z OECD. Z časti sme to rozpracovali spolu s OECD aj na úrovni OSN. Snažíme sa o zosledenie definícií miest a mestských území. Nuž, ďakujem veľmi pekne. Je tu rozhodnutie koordinátorov, e, aby sme použili zjednodušený postup e, v prípade tohto spisu, preto ma menovali spravodajkyňou. Tu by som chcela stručne e, sa viedriť k tejto téme. V prvom rade treba povedať, že tento návrh sa snaží jasne zadefinovať rôzne druhy geografických jednotiek na štatistické účely. Tieto definície sa e, pripravili e, e, na základe spolupráce s OECD s tým, aby sa zohľadnili medzinárodné súvislosti. Dôležitou súčasťou klasifikácie sú definácie miest, miest väčších miest funkčných urbánnych oblastí. Ide o odsúhlasenú metodológiu E, e, naučili zhromažďovanie e, údajov o projektoch, mestských projektoch Európskej únie. Vzhľadom na to, že venujeme osobitné úsilie vývoju mestských programov je veľmi dôležité, aby sme mali všetky rozhodnutia o mestách štatisticky podložené, či už ide o vývoj, rozvoj miest alebo urbánnych častí. E, tento návrh by mal e, e, umožniť agregovať databázy podľa typológií, napríklad HDP v mestských a vidických oblastiach by sa mohol porovnovať a takisto by bolo možné porovnovať úroveň zamestnanosti, čo je mimoriadne významné aj pre mesta, ale aj pre vidiek. Ide o definície štatistické kritérie, rôznych územných typológií s tým, aby sa e, zabezpečila harmonizovaná aplikácia e, použitie na úrovni celej Európskej únie, ale aj členských štátov. Okrem toho, tento návrh obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú komisii e, príjmať delegované akty v súlade s článkom 200 19 o fungovaní Európskej únie. E, to zabezpečí harmonizovanú kategorizáciu typológií a umožní zmysluplné porovnovanie e, e, v celej Európskej únii a umožní komisii ešte lepšie E, adresne e, vypracovať e, svoju politiku. Tento návrh obsahuje určité podrobnosti, ktoré sú mimoriadne dôležité pre našu agendu. Ide najmä o mestské regióny, vidiecké, vidiecké regióny, ale aj rozdiely medzi nimi. A preto ja osobne ako spravodajkynia podporujem tento návrh a Domnievam sa, že by sme mohli ísť e, navrhovaným postupom. E, Chcem sa opýtať, či máte, prosím, nejaké pripomienky zo strany či už tieňových spravodajcov alebo členov výboru REGI. A áno, nech sa páči. Pane Malatič, nech sa páči. Chcete? Nie? V poriadku. Pán Nikveri nie, pani pani Rže, pán Rope tiež nie je prítomný. Nikto nie je. To znamená, že nie sú žiadne otázky, všetko je jasné, nie sú otázky. Ďakujem veľmi pekne, aj vám, pani. Takže budeme pokračovať podľa odsúhlaseného postupu. Ďakujem pekne. Ďalší bod programu. Prezentácia E, pracovného dokumentu útvarov Európskej komisie o pridanej hodnote e, ex ante kondicionalít v európskych štrukturálnych a investičných fondoch. E, ex ante kondicionalita znamená určité podmienky, ktoré by mali zabezpečiť, aby rámce a ďalšie podmienky e, prospievali e, mimoriadne efektívnym e, verejným výdavkom. Väčšina týchto podmienok sa splnila na začiatku súčasného programovacieho obdobia. Pripravili sa akčné plány s tým, aby sa to všetko naplnilo do konca roku 2016. Avšak niektoré predbežné podmienky zatiaľ ešte neboli naplnené zo strany členských štátov ako e, je obvykle, najprv odovzdám e, slovo komisii, e, aby to stručne približila, maximálne počas 15 minút a potom umožním našim členom klásť otázky a vyjadrovať pripomienky. Takže predbežné podmienky, pán Grant, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička prvom rade ďakujem výbor za to, že ste e, pozvali komisiu, aby e, sa mohla podeliť s e, vami o priblížiť vám prehľad pracovného dokumentu našich útvorov. Navrhujem urobiť stručný prehľad týchto predbežných podmienok najmä s prehľadnutím na to, že spoločne s parlamentom sme usporiadali e, e, seminár, to bolo e, v novembri, nebudem mnohé veci opakovať, spomeniem hlavne prínosy týchto predbežných podmienok, ktoré sa majú splniť na základe existujúcich informácií a napokon stručne približím niektoré závery, ktoré sme urobili na základe existujúcich skúseností v prvom rade e, pracovný dokument útvorov komisie vychádza zo súčasnej skúsenosti komisie, e, takisto z e, kontaktov s riadiacimi orgánmi, s ktorými sme dennodenne v kontakte. Ako pani predsednička práve spomenula, drvivá väčšina predbežných podmienok sa už naplnila a v komisii E, na základe e, spolupráce s e, riadiacimi orgánmi máme už určité skúsenosti, tak tiež vychádzame za štúdie implementácie ex ante kondicionalít počas programovacieho obdobia. Máme už aj predbežné závery v súvislosti s používaním fondov FC a konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé štáty. Ako už ste láskavo povedali, pani predsednička, tieto predbežné e, podmienky, ich naplnenie je kľúčovým, sú kľúčovým prvkom reformy koheznej politiky. Súvisí to s uznaním e, toho, že efektívnosť e, verejných investícií a trvácných výsledkov závisí od e, naplnenia e, e, regulačných podmienok. Takže je tu 48 takýchto predbežných podmienok, ktoré sa uplatňuje na fondy FC a 36 sa uplatňujú na koheznú politiku. Nebudem to všetko E, e, vymenovať. Veľmi dobre to poznáte. Asi 75% e, sa schválilo v čase schváľovania. Viac ako 800 akčných plánov sa zapracovalo do jednotlivých programov. A máme asi 68-percentné plnenie týchto podmienok. Ide o cieľ, ktorý sa stále mení a do júnia 2017 e, členské štáty musia to naplniť v prípade jednotlivých programov, do augusta v prípade partnerských dohôd. To znamená, že už niekedy e, na jeseň budeme mať prehľad o e, stave plnenia a dúfame, že všetky predbežné podmienky dovtedy sa splnia ako viete, v zmysle nariadenia je možné pozostaviť platby v prípade, že ex ante kondicionality sa eh, nesplňa v termíne. A teraz e, druhý jednotlivých prínosov. Tu spomíname 5, e, jednak e, e, zdokonalenie investičného prostredia v Európskej únii. Po druhé, podpora štrukturálnych zmien ako aj realizácie e, e, odporúčaní pre konkrétne krajiny, urýchlenia transponovania implementácie, e, implementácie lepšie zameranie a podpora fondov SI a zdokonalená koordinácia. Ešte predtým, ako prejdem na jednotlivé veci e, na jednotlivé e, e, druhy, musím povedať, že jedným z hlavných záverov štúdie plnenia kondicionalit ex ante počas programovania bolo to, že ak by takéto podmienky neexistovali, určité reformy by sa neboli realizovali, prípadne by sa boli realizovali podstatne podstatne pomalšie. A teraz ku konkrétnym bodom. Dúfame, že tento dokument obsahuje e, e, pomerne veľa e, príkladov, veľmi takých matateľných príkladov, takže pokiaľ ste to tak ešte neurobili, odporúčam vám, aby ste si pozreli informácie v dokumente ohľadom jednotlivých štátov a plnenie kondicionalit ex ante a teraz veľmi stručne uvedem iba niekoľko príkladov na ilustráciu toho, o čom e, hovoríme v dokumente. Ide o vylepšenie investičného prostredia v Únii na základe predchádzajúcich e, skúseností sme zistili, že existujú určité e, prekážky, či už horizontálnej povahy. Hovorím napríklad o verejnom starovaní, prípadne nejakých odvetvových záležitostiach a tu uvádzame e, príklady, napríklad právny ramen e, pre e, efektívnu realizáciu verejného obstarovania v Rumunsku. V niektorých štátoch sa zaviedla skúška vhodnosti pre malé stredné podniky. Takisto plnení týchto podmienok e, pomohlo rozbehnúť veľmi dôležité reformy. E, v samotnom dokumente je obsiahnutá e, tabulka, ktorá veľmi stručne približuje výsledky. Ale v každom prípade hlavným je vylepšenie investičného prostredia v Únii a napriek tomu, že je to určené najmä pre fondy ESI, bude to mať aj multiplikačný účinok pretože e, v prípade, že sa verejné obstarávanie sa uskutočne e, pri použití celo štátnych fondov alebo pri zriadovaní malých a stredných podnikov tiež e, sa pozoruje multiplikačný efekt v rámci štúdie, ale aj samostatne sme zistili, že táto kondicionalita ex ante katalizovala e, e, širšiu reformu e, politiky vo viacerých oblastiach. V pracovnom dokumente sa uvádza väčší počet príkladov, napríklad keď hovoríme o potrebách v oblasti zdravotníctva, inteligentnej špecializácie, vypracovania stratégií, čiže zahrňa to aj školstvo, dopravu, E, inteligentnú špecializáciu, čiže prínosy boli pomerne e, e, rozsiahlé a prispeli k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Konzultanti, ktorí pripravovali štúdiu, nadobudli dojem, že urýchlenie realizácie reforiem, reforiem, ktoré sú tak či tak potrebné, E, sú ďalším prínosom a viaceré kondicionality ex ante e, boli zamerané na to, aby relevantná legislatíva Európskej únie potrebná na e, uplatnenie fondov FC existovala v členských štátoch a tu uvádzame príklady napríklad vo vzťahu k energetickej efektívnosti smernice o budovách toho, ako sa to transponovalo v členských štátoch a v dôsledku e, plnenia predbežných podmienok. Toto všetko sa urýchlilo. Viete, že členské štáty majú povinnosť e, to transponovať. E, napríklad na Cyprose, Španielsku a Taliansku sa schválili regionálne plány odpadového hospodárstva v niektorých krajinách plnenie takýchto podmienok spôsobilo E, e, reformy e, v odveci hospodárenia s vodou. riadiace orgány a um, analytici, ktorí pripravovali štúdiu, dospeli k názoru, že vďaka tým plneniu podmienok sa podarilo podstatne urýchliť tento proces. I... Čiže Štvrtá výhoda, to je lepšie zacielenie poskytovanej podpory, pokiaľ ide o fondy ESI a pokiaľ ide o ďalšie fondy verejného financovania. Čiže je to taký pozitívny domino efekt, teda že aj iné verejné fondy z implementácie ex ante kondicionality môžu takýmto spôsobom profitovať. Mali ste aj workshop v novembri a vtedy viacerí opakovane hovorili o tom, že prístup z dole nahor je potrebný. No a toto bolo dosť prítomné, aj keď sa pripravovali tie e, strategické e, rámce, aby lepšie boli tie výberové kritériá zamerané na e, potreby jednotlivých projektov a tak ďalej. A toto presne vyplynulo aj z toho workshopu, ktorý ste mali v novembri, že ten prístup musí byť z dola nahor a že tie potreby je potrebné v tých policy rámcoch alebo v strategických rámcoch za každým zohľadniť. A teraz posledný bod e, zlepšovanie a myslím kapacity a koordinácie, to je tá posledná výhoda. A počas toho vášho workshopu v novembri Eh, sa tiež zdôrazňovala potreba technickej podpory vo všetkých fázach, aby sa koordinácia a administratívna kapacita mohli posilniť. Zase ide o vec, ktorá ide na prospech nielen eh, investíciám a ESI fondom, ale aj vo všeobecnosti investíciám eh, z verejných prostriedkov akýchkoľvek toto zase len taká ilustrácia toho, čo je obsahnuté v dokumente, e, systémy e, neustáleho vzdelávania, odbornej prípravy a tak ďalej. Čiže toto sú tie jednotlivé e, kroky, ktoré prijali členské štáty Ehm, mám tam príklad Portugalska, Bulharska, Česká republiky, Grécka, Maďarska, Talianska, Rumunska, Slovenska a na záver ešte aj Francúzska, konkrétne regiónu Overň. A toto všetko sú veci, ktoré vyplynuli aj z toho vášho workshopu, že je dôležité, aby sa zapájali všetci aktéry, Do istej miery sa to už aj dialo, ale je to oblasť, kde sa veci ešte dajú zlepšiť a k tomu sa dostanem v poslednej časti mojej prezentácie, kde budem hovoriť o tých ponaučeniach alebo pri prípravej stratégii. A to bolo aj na tej prechádzajú obrazovke, tak tam je viacero národných a regionálnych aktérov, ktorí e, sa často stretnú poprvýkrát, čo sa stretli poprvýkrát v mnohých členských štátoch. Čiže toto je vec, ktorá bola vnímaná ako efektívnejší postup aj z hľadiska lokálnych a regionálnych organizácií. A teraz ste ponaučenia, feedback, ktorý sme mali od radiacich um, orgánov a zo štúdií. Z toho vyplynulo, že ex ante kondicionalita má značné prínosy a že sa investície priamo v teréne pre FC, verejné aj súkromné fondy takýmto spôsobom dajú vylepšiť a znova sa vrátim k tomu workshopu v novembri. To bolo poprvýkrát, čo tento nástroj sa dostal do používania v súvislosti, v súvislosti s fondami. Takže a zase sa vraciam k tomu workshopu a vychádza to aj z našich štúdií a z kontaktov že je to celé veľmi komplikované, že sú potrebné dostatočné zdroje na to, aby e, sa ten vyhodnocovací proces a proces monitorovania plnenia e, naozaj dal kapacitne zvládnuť. Toto veľmi jasne vyplynulo z informácií, ktoré sa k nám dostali. Potom e, duplicita, pokiaľ ide o partnerské dohody, aj programovú úroveň, Vidíte, že sú problémy so splňaním určitých kritérií na čas. My dúfame, že sa to podarí, dúfali sme, že sa to podarí do konca minulého roka, ale až na jeseň sa dozvieme, aký je skutočný stav a čo sa splniť podarilo a čo nie. A teraz k rozsahu pôsobnosti ex ante kondicionality Ide o rozhodnutie spoluzákonodavcov, čiže proporcionalita bola uh, už vtedy posudzovaná a my za komisiu sme mali pocit, že legislatíva je dostatočne pokryté, ale napriek tomu sa znova niektoré štáty ozývajú uh, s tým, že princíp proporcionality neplatí, za každým neuplatňuje sa efektívnym spôsobom a že ten rozsah a počet tej ex ante kondicionality, tých kondicionalit je príliš vysoký, to je ďalšia vec, ktorú ste aj vy identifikovali na workshope v novembri, teda ako lepšie zamerať ex ante kondicionality na potreby regiónov. Naozaj zamerať na tie potreby. A toto je teda prístup e, pre celú EÚ, ktorý bol takto stanovený a otázka z sa dalo nejako lepšie rozmeniť, nadrobne nejako lepšie prispôsobiť. A teraz tá trvalosť a jej zabezpečenie. Zase sa vrátim k tomu vášmu workshopu, opakujem to tu stále, je to preto, lebo ten workshop bol naozaj vynikajúci, produktívny a mnohé z vašich záverov sú naozaj veľmi hodnotné a naozaj platia. No a jedna z vecí, ktorá tam odznela, bola tá, že by tu malo ísť bol nejaké odškrtávanie jednotlivých položiek, že o toto by nemalo ísť v prípade kondicionality ex ante. A v súčasnej štruktúre je jednou zo slabých stránok práve to, že keď to posudzuje komisia, toto je teda tým, tým končí úloha komisie, ale pokiaľ ide o prínosy pre regióny, členské štáty, investičné prostredie a tak ďalej, aby toto naozaj pretrvalo, tak naozaj potrebujeme, aby si to všetky tie úrovne osvojili, prijali za svoje. Čiže naozaj to nesmú byť iba také odškrtávanie, pretože tie prínosy, tie prínosy majú naozaj byť reálne pre regionálne hospodárstvo a národné hospodárstvo každej krajiny ako celok. Teraz ďalšia vnímaná slabina, to boli kapacity a dostatočné zapojenie relevantných aktérov. Na to sme sa pýtali samotných aktérov, mimovládok a tak ďalej. Pred tromi, štyrmi týždňami e, sme to zisťovali a oni e, teda majú pocit, že situácia zlepšuje e, vďaka ex ante kondicionalite, že priamo v teréne došlo k viacerým prínosom, ale hovoria, že by chceli byť ešte viac zapojení do toho celého procesu. A to posledné ponaučenie, to je no, skôr taká otázka než ponaučenie a to, že či toto ročné obdobie, kedy investície prebiehajú bez toho, aby boli plne splnené všetky požiadavky ex ante či takéto obdobie zachovať či toto je naozaj prístup, e, ktorým sa máme uberať aj do budúcna. A ešte posledný bod v rámci tejto časti ponaučenia, a zase to oznilo aj na vašom workshope, členské štáty Chcú, aby takéto niečo bolo, bolo známe dostatočne, dostatočne dopredu. Takže to je ďalšia vec. A teraz ako ďalej? My sme sa v rámci študovaného dialogu stretli s mnohými mimovládnymi organizáciami. Dokument oprezentujeme v piatok v rade a potom sa to zrejme napojí na diskusiu v rámci 7. kohezného fóra. To je všetko z našej strany. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegov, kto sa hlási o slovo na otázky, komentáre? Pán Van Nistelrooy, ako prvý, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Mali sme také maličké prázdniny, takže sme plní energie a je fajn, že sa dnes takto môžeme hĺbkovo pozrieť na veci vďaka vašej prezentácii. Je tu nejaká rezonancia, či zdá sa mi to? Okay. Uh, Bohužiaľ, tlmočníci rezonanciu počujú, ak sa s tým dá niečo robiť, bolo by to fajn. Komisia povedala, že chce uh, veci nastaviť lepšie, aby štruktúrálne investičné fondy a celé toto nariadenie mohlo ísť cestou zlepšenia ex ante kondicionality ako takého kúsočka v tej celej mozaike zlepšovania fungovania, fungovanie založené na výkone, na podkladoch a tak ďalej. No ale vy si teraz nastavili nejaké ďalšie otázky. A jedna z tých hlavných vecí to snad je to, že ten rámec, v ktorom fungujeme, teda ten 7-ročný rámec, že keď tam sa merajú tie výsledky, Napríklad na úvod sme mali tieto partnerské dohody, operačné plány. Dobre, v poriadku, dá sa to zvládať, riadiť. Fungovalo to. No a tie výsledky tie sa potom merajú o 5 rokov. Výkonnosť koľko? 21 miliard na účely pridelenia tým, ktorí majú dobrú výkonnosť, dostanú ďalšie peniaze. Čiže čo toto tu je za postup? niekedy medzi tým prebehnú voľby na národnej úrovni, dôjde k e, zmenám, populisti sa chopia moci a tak ďalej. No my pracujeme v takomto sedemročnom cykle. Čo to je? Čiže bol by fajn, keby ste na tú otázku aj odpovedali, čo ste položili, ten časový rámec, v ktorom fungujeme. Ten je kľúčový. No a ak ste región alebo mesto, tak aj tam chcete znovu zvolenie, potrebujete demonstrovať výsledky a my pracujeme e, s lehotami 5-6 rokov a ešte aj dlhšími. Čiže to je ten problém, ktorý tu vyvstáva s tým výkonom, s tými výsledkami. No a vaša pracovná skupina, ako ste vy, prosím, napojení na to hnutie Better Regulation Európskej komisie, čo spustil pán Timmermans? lebo keď sme mali správu podľa článku 63 a teraz uh, chystáme uh, stratégiu na obdobie roku 2020. Snažíme sa to nejako dať dokopy uh, už na kohezné fórum v júni. A to zase sa dotýkame tých istých otázok. Tá debata sa točí okolo tých istých tém. Napríklad nás rozpočtový výbor. Ten žiada financovanie založené viac na tom výstupe, na tom outpute. Ale to sme aj spravili. My sme stanovili tie témy, kontroly, táto viac úrovňová forma správy. A ten rámec taký veľmi optimistický a naozaj veľmi kompletný. No a pokiaľ ide o better regulation a ten, tú výkonnosť, tak myslím, že mm, toto naše úsilie komisia hodnotí veľmi pozitívne. To je dôležitá vec. Ale čo potom v závere Junckerovej komisie a tak ďalej, keď sa bude vyhodnocovať celé to úsilie Better Regulation? Budeme vyhodnotení pozitívne alebo nie západne? táto naša legislatíva a do toho celého Better Regulation rámca? Z parlamentného hľadiska, lebo však s kolegami hovoríme, aj z iných výborov, polnohospodárstvo, životné prostredie, finančníci a tak ďalej, pokiaľ o nové nástroje EFSI, a naozaj je dôležité mať tú základňu poriadne vystavanú. Áno, absorpcia trvá istý čas, ale je možná. Sú to ciele Európskej komisie, ktoré tu e, sledujeme, zapájame ľudí, malé a stredné podniky a tak ďalej. Čiže mal by to jeden z takýchto dobrých, dobrých príkladov, ako ďalej v práci pokračovať. A teraz samotná ex ante kondicionalita. Prekvapilo ma minulý rok, že počas keď sme mali závery uh, rady z Bratislavy, že tam to vnímanie bolo veľmi pozitívne. A potom uh, prišli také slova kritiky, trvalo to dlho, ehm, je toho veľa a tak ďalej, ale potrebujeme to na zapojenie tých aktérov a tak ďalej, potrebujeme naozaj dohodu v tej, v tom strednodobnom horizonte, pokiaľ ide o tie kľúčové témy, ktoré sa majú rozvíjať v členských štátoch. A vo vašej správe často hovoríte o tých odporúčaniach pre konkrétnu krajinu, ale to je dôležité aj z hľadiska horizontu nad rámec roku 2020. Ako sa dostanú krajiny k peniazom, ako to bude s vašim finančným rámcom teraz a do budúcna. A toto je veľmi dôležité, ak tam je to napojenie, na, ak sa naozaj vytvorí pevné napojenie na tie odporúčania podľa krajín, tak sa dá reagovať rýchlejšie, dá sa reagovať lepšie a tak ďalej. Napríklad verejné obstarávanie a tak ďalej. Takže máme nejaké štatistické dôkazy o tom, že, a potom sa volajú v správe podľa článku 60.3, že naozaj e, máme 5% tých odporúčaní podľa krajín a že ktoré krajiny tie naše nástroje, naše fondy na tieto účely využívajú. Máme k tomuto nejaké konkrétne údaje? Lebo by ste to tej prezentácii e, asi tak, že každý si do košíka naloží, čo chce a potom ten košík e, praská vo švíkoch, ale ja chcem vedieť, čo v tom košíku konkrétne niekto kto to tam dal a prečo to tam nedali iní. Takže Napríklad ten podporný program, pokiaľ už danú reformu, nový nástroj v rámci komisie, Veď aký tam bude rozdiel? A kondicionality ex ante majú priamy vzťah so študálnymi zmenami, možno by bolo, bolo, bolo naozaj o to dôležitejšie, aby uh, to posúdenie dopadlo pozitívne na konci tohto obdobia. Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste nám povedali, ako vyhodnotíte e, to, čo sme my ako spolakladatelia pripravili, ale ľudia stále majú pocit, že to je veľmi komplikované, trvalo to veľmi dlho a ten výsledok konečný je zatiaľ stále nejasný. Buď to možno boli veľmi dobré alebo aj veľmi zle. Teraz pán Van Miltrup, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Promeli sa rade chcem poďakovať za vynikajúcu prezentáciu. Áno, pokiaľ ide o pridanú hodnotu ex ante kondicionalit, eh, ja som úplne za, eh, lebo aj tie čísla, čo tu odzneli, ide o štruálne reformy a tak ďalej. A naozaj eh, som si prečítal váš dokument a na strane 18, tuším, hovoríte, že by bolo dobre zamyslieť sa nad pozitívnymi stimulmi, nad rámec eh, prerušenia platieb eh, ďalších reform, ktoré sú potom na efektívnu implementáciu programov spolufinancovaných z fondov EÚ. Lambert van Nistelrooy eh, presne poukázal na tú žutelnú reformu. Môže to byť jeden z tých stimulov, alebo máte nejaké iné nápady, ktoré by ste nám tu mohli odprezentovať, čo by malo pozitívnejší vplyv ako prerušenie plade, bo vidíte, že aj teraz sa nesplňajú ex ante koncianity na 100%, čiže tá hrozba prerušiť platby, to nie je jediná reakcia. Čiže moja otázka, aké máme ešte iné možnosti reagovať? A pokiaľ ide o ten podporný program poštovné reformy mm, plánovaný na tento týždeň. Ďakujem pekne. A teraz pani týždeň, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, keď hovoríme o koncilne ex ante, tak za každým si musíme požiť, čo chceme dosiahnuť týmito koncernátami na úrovni členských štátov. A ten efekt prekvapenia, ten by sme mali znižovať, aby neboli prekvapené, keď sa od nich požaduje ex ante kondicionalita. Lebo toto je vec, ktorá by mala nariadení byť uvedená už v úvode a to veľmi jasne aby členské štáty vedeli, že ak chcú investovať do vzdelávania, do zdravotníctva, do dopravy, environmentálnej, environmentálnych aktivít a tak ďalej, že by mali maštevický dokument, v ktorom uvedú, aký je súčasný stav, aký je cieľový stav a ako tieto prostriedky z EÚ e, k tomu prispejú. Čiže nemalo by to byť také komplikované. A teraz v tomto období 2014 až 2020 je to komplikované, lebo sú tu stále ex ante kondície, ktoré sa nesplňajú. A toto je naozaj problém. A tu súhlasím s kolegami predrečníkmi. Čiže pozrieť sa na to, čo s tými kondicionalitami, ktoré sa nesplňajú a či mm, neexistuje taká možnosť, že v praxi možno krajiny majú nejaký nástroj, ktorý ukáže inak, čo sa dosiahne s prostriedkou EÚ bez tohto dokumentu, ktorý predstavuje ex ante kondicionalitu. Čiže naozaj hĺbková analýza tejto situácie je potrebná a potom je potrebné e, z toho vyvodiť e, nejaké závery pre budúce obdobie. Ex ante kondicionalita by mala byť odpísaná všeobecnejším spôsobom, tak aby krajiny dopredu vedeli, čo bude všetko potrebné splniť, aby sa mohli vydávať peniaze v konkrétnych oblastiach. Teda peniaze z európskych fondov samozrejme. Ďakujem pekne. A už nikoho ďalšieho nevidím. A čo by... Pani Dema to ešte, nech sa páči. No problém. Um, ehm, solo una, una domanda alla Commissione. Sapere... Ehm, komisii. Rada by som sa dozvedela o niečo viac o možnom napredovaní, čo sa týka verejného obstarávania a štátnej pomoci v členských štátoch vo všeobecnosti. V Taliansku napríklad, a nielen tam, boli problémy s touto záležitosťou, napríklad e, balíčky na roky od roku 2014 ďalej a identifikačné opatrenia Potom verejné obstarávanie, štruktúrálne fondy. V tejto súvislosti by som sa rada opýtala viac. Ďakujeme. Ešte sú nejaké otázky? Mohli by ste odpovedať? Urobím preto maximum. Ďakujem za slovo. Pán Van del Nistenroy, eh, myslím, že jedna z vecí, o ktorej ste hovorili, bolo načasovanie. Hlavným cieľom ESI fondov, jeden z hlavných cieľov je poskytnúť financovanie, štruktúralne investovanie pre malé a stredné podniky v členských štátoch. Takže myslím si, že mnohé národné rozpočty, ktoré poskytujú istú stabilitu počas týchto časov, e, členské štáty takisto môžu investovať aj s týmito fondami. Po druhé, ide tu o lepšiu tvorbu práva. Spolupracujeme s centrálnymi službami komisie, s pánom Timmermansom na e, lepšej tvorbe práva vo všeobecnosti a prispejeme k programu REFIT. Je tu vysoká e, skupina na vysokej úrovni, ktorá pracuje na tejto veci. Súčasťou toho, čo robíme pri lepšej tvorbe práva je už v návrhu na omnibus, nariadení omnibus a mnoho vychádza zo zjednodušovania pravidiel e, v dôsledku tejto skupiny, záverov tejto skupiny na vysokej úrovni a zjednodušovania, ktoré predložila. A táto práca skupiny na, najvyššej, na vysokej úrovni pokračuje aj tento rok. Takže uvidíme, ako ešte lepšie vytvárať právne normy aj v nasledujúcom období, pretože na rozdiel od predchádzajúceho zjednodušenia teraz je mandát predlžený. Pán Van Nistelrooy, moja otázka v skutočnosti bola, či sa vám či sa páči táto metóda práce. Ja viem, že vy spolupracujete so všetkým v komisii, so všetkými. Ide tu len o tú koncentráciu, sústredenie sa na nový systém. Je, to, je tento nový systém príliš veľký, disproporčný, nemotorný, alebo zjednoduší sa? Ako to je? odpoveď. Nemôžem v tomto zmysle hovoriť za komisiu. Je to niečo, čo komisia skúma. Napríklad rozpočet orientovaný na výsledok. To je súčasť týchto, tejto práce. Ale či oceňujú to, čo napríklad v nariadení ESI, na ktorom si tak ťažko pracovali, či sa z toho niečo rozšíri, ujme, to naozaj neviem. Systém, ktorý bol vytvorený na obdobie od roku do, od 2014 do 2020, tento systém je robustnejší a orientovaný viac na výsledky. A dúfam, že v tomto smere sa komisia vyberie, ale naozaj za centrálne služby nemôžem hovoriť. Dúfam, dúfam, že áno, ale nemôžem za nich hovoriť. V poriadku? Takáto odpoveď? Generálne riaditeľstvo, ktorého som súčasťou, si myslí, že vždy sa dajú veci zlepšovať, ale tento systém už je teraz dostatočne pevný, robustný, a ešte keď pridáme kondicionalitu ex ante, myslím si, že k výsledkom sa prispeje tak, aby boli lepšie a takisto ten rozpočet, ktorý je orientovaný, orientovaný na výsledky. Toto by som vám mohol povedať, ale po, viac ako toto, k tomu sa vyjadrovať nemôžem. E, druhú vec, o ktorej ste hovorili. E, České predsedníctvo bolo veľmi pozitívne. Spätnú väzbu, ktorú sme dostali k kondicionalitám ex ante, e, tá bola pozitívna. Bol tu štrukturovaný dialog s mnohými aktérmi, ktorí boli za tieto kondicionality. Len si predstavte, mohlo sa to pohnúť e, týmto smerom a pohlo sa. V minulosti sa to nepohlo týmto smerom, takže všeobecná e, spätná väzba je skutočne veľmi pozitívna. Všetky členské štáty nie sú úplne v súlade, ale väčšina z nich je a súhlasí. Tretí bod e, CSR je tu ďalší zdroj, ktorý vytvára základ prípravy dokumentu. Máme tu štúdiu, ktorá teraz prebieha o dopade fondov ESI na spoločenskú zodpovednosť podnikov CSR a tá, výsledky tejto štúdie sa budú publikovať. Viem si predstaviť, že to má skôr štatistický dopad, dôkaz Myslím, že v tejto štúdii by ste mohli nájsť dôkazy, ktoré hľadáte. Ešte stále to nebolo publikované, ale už je to v dosť rozvinutej fáze táto štúdia. Teraz odpoviem na SRSS a čo s týmto sa dá urobiť. Nechcem naozaj hovoriť vopred, predčasne nejaké debaty o budúcnosti Jednoducho sa prediskutovali lekcie, ktoré sme v tomto dokumente e, sa dostali, z ktorých sme sa poučili a v súčasnosti sa nedá k tomu povedať e, viac. Nebudem špekulovať o budúcnosti. Tretia vec, ktorá sa týka strategických dokumentov. To je dosť komplexná téma. Vyplynulo to zo štúdií a uvidíme, čo sa stane ďalej Vieme, že 86 komisia splnila, až zvyšných 14 podmienok ex ante. Členské štáty majú do júna alebo dokonca až do augusta čas, aby k tomu podali hlásenie, takže ešte nevieme. Komisia pripravila v roku 2012, sa mi zdá, že to bolo, perspektívu komisie a členské štáty, na, štáty naozaj mali e, veľa času v praxi uplatniť túto kondicionalitu ex ante. Nevieme, či to bolo pre členské štáty problematické. Niektorým sa to podarilo, iným nie. Iní, iné to ešte riešia. Takže tento e, pracovný dokument nám povie, v akej fáze je práca v danej krajine ale nie je to stále ešte záverečná analýza. E, je mi ľúto, nepochopil som celkom k tomu, k tomu verejnému obstarávaniu, čo tu odnilo, nepochopil som to celkom. Ja chcem len vedieť, či komisia je pripravená, je to štúdia v podstate, či výsledky tej štúdie o kondicionalite aspekte ex ante v súvislosti s verejným obstarávaním. Okay. With regard to the achievement uh, Pokúsim sa odpovedať, ale niekoľko krokov sa urobilo zo strany členských štátov vo veci verejného obstarávania a podmienok ex ante. V diapozitívoch sme to spomenuli. I ja si nie som istý, čo, čo ty myslíte, keď poviete výsledky, či sme vyhodnotili výsledky keď členský štát podá hlásenie o nejakej kondicionalite ex ante, ktorú splnil, potom konzultujeme s príslušnými službami komisie a tie overia, či naozaj táto podmienka bola overená. Takže pri verejnom obstarávaní budeme konzultovať s generálnym riaditeľstvom a tí nám povedia, že či bolo to splnené. A čo sa týka e, počtov, iba štyri členské štáty nám povedia, o, o ich ex antekondicionalite v súvislosti s verejným obstarávaním. Neviem, či toto ste chceli počuť, či to odpoveda na vašu otázku. Predsednička, ďakujem, ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie sú, tak týmto naša rozpráva končí. Ďakujem za prezentácie a ďakujem za odpovede na naše otázky. Postupujeme ďalej. Teraz budeme mať prezentáciu Európskej komisie. A je to výmena názorov s Európskou komisiou výsledkov 4. zasadnutia Fóra pre najvzdialenejšie regióny. Štvrté zasadnutie Fóra pre najvzdialenejšie regióny súvisí to s obnovenou stratégiou, zorganizovala to Európska komisia, bolo to v Bruseli 30. a 31. marca 2017. Program je dostupný. Elektronická verzia dokumentov, ktoré sa diskutovali, je na webových stránkach výborov. Najvzdialenejšie regióny a fórum diskusie o nich je závažné, dôležité. Členské štáty kam patria tieto najvzdelanejšie, najodľahlejšie regióny. E, súvisí to s európskymi inštitúciami, ale komisia e, pripravuje revíziu k e, najodľahlejším regiónom a smerujeme ďalej k partnerstvu, k inteligentnému a trvalo udržateľnému rastu. Toto je súčasťou tejto tematiky. Revízia stratégie Európskej komisie je niečo, k čomu náš výbor sa rozhodol vypracovať dokument. Ide tu o článok 349 e, zmluvy Európskej únii. Pán Omarže je spravodajcom k tejto správe a v máji budeme o tejto tematike hovoriť. Stanovisko parlamentu k tejto revízii bude potom známe dnešná. Diskusia je teda dobre načasovaná, pretože súvisí s ďalšími budúcimi diskusiami o tejto konkrétnej správe. Vítame zástupcov komisie. Vítame vás tu a dávam vám hneď slovo, nech sa páči. Ďakujem vám pekne za slovo, pani e, predsedníčka. Chcela by som spomenúť, že štvrté zasadnutie fóra pre najvzdialenejšie regióny bolo naozaj úspešné. Reflektovalo sa to tu veľmi dobré partnerstvo s inštitúciami OSN, s regiónmi a s členskými štátmi, ktorých sa to týka. Parlament bol zastúpený množstvom poslancov, konkrétne pán Omarží, ale aj ďalší. Celkovo 658 účastníkov, 700 ľudí sledovalo web stránku, čo takisto poukazuje na úspech tohto podujatia. profesionálov bolo 232 a z regionálnych a národných administratív samozpráv 200, z Európskych inštitúcií ďalší a 50, 50 novinárov boli zastúpení na tomto stretnutí. Toto podujatie, eh, referovalo sa o ňom veľmi dobre v médiách a naozaj sa tu odráža veľmi dobré partnerstvo, ktoré máme. okrem iného aj s Európskym parlamentom. Pretože v programe v úvodnej časti takisto zaznel hlas Európskeho parlamentu, názory, postoj. Boli tu takisto dva vstupy e, v rannom zasadnutí a v paneli o revízii a perspektívach Európskeho programu voči najodľahlejším regiónom. Chcela by som poďakovať všetkým poslancom a poslankyňam, všetkým asistentom a asistentkám, ktorí pripravovali toto podujatie spolu s nami. Je to začiatok celého procesu, je to začiatok verejnej rozpravy k tematike, ktorú ste spomenuli, pani predsedajúca. Koncom roka bude táto tematika prijatá a pôjde tu o obnovenú stratégiu pre najodľahlejšie regióny. Predseda komisie bol takisto účastníkom. Vyjadril sa, že s ohľadom na obnovu stratégie voči najvzdialnejším regiónom príde aj nové oznámenie komisie, ktoré bolo naozaj inovatívne, ambiciozne. Spomenul všetko, čo sa udialo doteraz, čo sa urobilo pre najodľahlejšie regióny, aké sú dôležité pre Európsku úniu a to, že sa naozaj venuje pozornosť zásadným témam. Takisto sa spolahla konkrétna kríza a zistili sa z tejto krízy e, pozitívne možnosti e, úniku riešenia. Mm, samozrejme, dostali sme už návrh správy výboru REGI o implementácii článku 349 TFEU a tešíme sa, že sa pracovné vzťahy s týmto výborom takto utužia, pretože váš text určite ovplyvní aj text vypracovávanej novej stratégie. Ďakujeme pekne, pani predsedajúca. Zostávam k dispozícii, ak sú nejaké otázky. Ďakujem vám. Sú nejaké otázky? Pán Van Nistelrooy, možno všeobecná otázka. Hovoríme tu o správe pána Omaržího a niektorí z nás by radi videli článok 349 naozaj intenzívnejšie aplikovaný. Niektorí z najodhľahlejších regiónov naozaj sami žiadali o takúto aplikáciu? alebo aké máte k tomuto vy e, myšlienky, pretože si myslím, že to je zásadné pre správu pána Omaržiho, či sa ozvali tieto regióny. Ďakujem. Pán Monskur sa tiež pýta. Má otázku? Pani Pasinička, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som komisii v úvode zablahoželal za organizáciu toho 4. fóra, ktoré pred pár týždňami prebehlo. Naozaj tam bola vysoká politická úroveň, komisárka Kretu bola prítomná, ale bol tam aj predseda Juncker, čiže naozaj vidíme, že komisia pripisuje týmto problémom značný, značný význam. Všetci viete, aké špecifika a handicapy majú regióny e, zámorské, to je všetkým známe situácia, ktorá nám tu bola pripomenutá. Naozaj e, teda poukázal na tie rôzne handicapy štruktúrálne týchto zamorských území, ktoré je potrebné kompenzovať v oblasti vzdelávania, v oblasti zdravotníctva, v oblasti infraštruktúr, ale aj hospodárskych perspektív. No a to sú teda všetko témy, kde Európska únia nám pomáha už e, mnoho rokov, ale mrzí ma to, že počas tohto fóra komisia zatiaľ e, nepreukázala, že 309 a taktiež rozhodnutie Európskeho dvora rozhodnutie, pokiaľ ide o tú 359 -ku, pokiaľ ide o, o možnosť uh, využiť uh, výnimky v oblasti, uh, ktorá predstavuje takýto, takýto handicap. A je tu teda taký konflikt vo výklade medzi komisiou a radou, pokiaľ ide o tento článok. ale komisia podľa neho nemôže navrhovať špecifické opatrenia pre tieto územia, ktoré sú vyňaté z zmluv a tak ďalej. Takže mnohí zástupcovia, ktorí boli na tom fóre, boli takýmto spôsobom sklamaní neboli tam um, dostatočné konkrétne informácie poskytnuté komisiou, čiže naozaj to bolo považované takou, uh, takou, za takú zmarenú, um, nevyužitú uh, šancu. Preto správu kolegu Omaržiho veľmi vítame, hlavne v súvislosti s uplatňovaním toho článku 359 tak aby Európsky parlament mohol ambiciozne zodpovedne reagovať e, na tieto požiadavky. Takže chcem aj ja vyzvať komisiu, aby si viac osvojila e, toto rozhodnutie Európskeho súdneho dvora tak aby aj na našich územiach mohlo dochádzať k eh, pozitívnym vojovým trendom napriek tým ťažkostiam, ktoré majú. Vy ste spomenali tú krízu guajanskú mesiac. Asi eh, to krajina eh, naozaj bola veľmi posunutá tými nevýhodami, ktoré sú jej vlastné. Ďakujem pekne. Zeller, the floor is yours. Nech sa páči, máte slovo, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Samozrejme, eh, eh, prihovorám sa za to, aby najmä eh, v prípade najvzdalenejších regiónov, ktoré sú postihnuté zemepisným znevýhodnením, aby Európska únia nie e, e, dávala tieto regióny na vedľajšiu kolej. Ale pokiaľ ide o, na, o najnovšie rokovanie s týmito zapsúcami e, regionov, treba pripomenúť, že tieto regióny patria členskému štátu a samozrejme, že členský štát musí byť zodpovedný za tieto regióny. A práve v tejto následnosti E, Európska únie sa snaží vyrovnovať nevýhody, ale zároveň musíme vyzvať e, príslušné členské štát, štáty, prepačte, aby e, pomáhali príslušným regiónom prekonovať takéto nevýhody a aby sa to všetko nekladlo na plece Európskej únie. A Treba si uvedomiť, že takéto najvzdialešené regióny, e, ktoré sú vzdialené od Európy, majú úzke prepojenie na iné kontinenty a to môže byť aj výhodou z hľadiska obchodu e, a hospodárskych e, vzťahov s príslušným kontinentom. A mali by sa to takéto veci viac zohľadňovať ako predtým. s tým, aby určité regionálne obmedzenie Mm, sa využívali v prípade otvorenia e, e, hraníc e, s týmito štátmi, ktoré sú najbližšie mm, k týmto regiónom a už potom to bude podporovať Európska únia. Ďakujem. Máme... Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Ďakujem veľmi pekne. Burgi, can you answer? Pani Burgi, mohli by ste prosím zodpovedať tieto otázky. Ďakujem pekne, pekne pani predsednička. Dovolte mi, aby som v úvode pripomenula, že toto fórum bolo verejnou diskusiou, čiže pre komisiu naozaj išlo takú možnosť počúvať e, a potom komisia pripraví svoje vlastné návrhy v rámci európskej stratégie Eh, tej novelizovanej, eh, ktorá bude predmetom oznámenia, ale cieľom fóra bolo vypočuť si eh, dať možnosť na výmenu, diskusiu, aby sme potom mohli prísť konkrétnymi návrhmi, aby sme reagovali na otázky, ktoré tam boli vznesené. Áno, bolo to naozaj podujatie, viem na pána Moskúra. Bolo to podujatie na mm, veľmi vysokej úrovni. Všetci predsedovia regiónov, ako aj predseda komisie, e, tam boli a upozornili na e, význam toho rozhodnutia rozsudku súdneho dvora. Čiže áno, odznelo to tam, dokonca aj z úst pána Junkera. Čiže naozaj je to vec, tá najvyššej úrovni je komisiou mm, vnímaná Dôležité je to, že v správe pána Omaržiho, ktorá ešte nebola schválená, je tam viacero návrhov, ktoré budú predmetom budúceho, budúceho oznámenia. A čo povedal pán Celer, dôležité je aj neočakávať všetko od európskej úrovne. Ehm, napríklad na tomto štvrtom, eh, štvrtom zasadnutí fóra eh, boli rôzne pracovné skupiny pre obehovú ekonomiku, eh, pre digitálnu oblasť, dopravu a tak ďalej. To prebiehalo paralelne, čiže je zložité, aby sme spoločne s odborníkmi z daných regiónov um, nazerali na tie problémy, s ktorými sú tieto regióny najodlahlejšie konfrontované. Európska legislatíva nie je za každým prekažkou, niekedy aj národné legislatívne úpravy neumožňujú mm, potrebnú flexibilitu, ktorá by umožnila týmto najvzdialenejším e, regiónom bojovať e, e, proti nevýhodám a využiť naopak svoje výhody. Čiže naozaj je tu viacero vecí, ktoré treba zohľadňovať a neočakávať naozaj všetko od Európy. A práve preto máme aj takéto partnerstva s týmto regiónom, e, pretože e, každá tá úroveň má svoj význam, e, má svoj dôvod na, na fungovanie No a tie veci, ktoré tam ozneli, to všetko v memorande dostal uh, predseda Juncker. A toto je naozaj kľúčový dokument. E, ktorý doplní správu parlamentu. Je to dokument, e, ktorý momentálne detálne analizujeme v rámci oddelení komisie a všetky návrhy, ktoré tam sú, vrátane teda tej občianskej diskusie, ktorá prebehla v tom fóre, tak to všetko komisia zanalizuje, aby e, sme posúdili, ako dosiahnuť čo najväčší pokrok. No a toto oznámenie bude prijaté ešte predtým, než sa bude hovoriť o novom väzočnom finančnom rámci. Čiže e, v takomto kontexte je potrebné vnímať toto oznámenie. Je tam ale mnoho ďalších sektorov, e, naozaj kľúčových, tam vzdelanejšie, najdlhlejšie regióny, ktoré situáciu dosť zmenia. Bude potrebné ich zohľadniť, zdôrazniť. E, pán Juncker to tiež povedal a odznelo to aj počas diskusie v rámci výboru REGI. Pán Omar to konkrétne povedal, že naozaj platí, že sú tu určité politiky, ktoré ešte neobsahujú dostatok špecifických opatrení, čiže to, čo robíme teraz e, v rámci komisie, e, má viesť k tomu, aby sme naozaj stanovili e, to, ako zviditeľne tieto, tieto najodlahlejšie regióny, aby sa ani naozaj nezabúdalo. A urobiť to čo najskôr, v čo najskorších fázach, teda nie ako sa hovorí, lepšia prevencia ako, ako liečenie, čiže naozaj takýto prístup je k tým najodlahlejším regiónom, aby sa veci nemuseli riešiť krízovo a posteriori, čo je potom dosť problematické. A na záver som chcela povedať, že počas tej diskusii áno, odznelo, že európske programy, aj tu to odznelo, otázka zjednodušovania, toto bola veľmi dôležitá téma, a ide o nao- naozajstné skutočné zjednodušovanie, pokiaľ ide o programy nad rámec roku 2020, pretože naozaj v prípade týchto regiónov tie rôzne postupy, ktoré je potrebné splniť, je to veľmi eh, zložité, eh, ťažké a často to tí príjemcovia dostatočne nezvládajú. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Tak e, tým by som chcel uzatvoriť diskusiu na túto tému, takže dnes popoludne sa nám to veľmi rýchlo e, e, darí, rýchlo to odsýpa, takže tým ukončujem verejnú časť rokovania a chcem sa opýtať koordinátorov, sme pripravení i hneď pokračovať na úrovni koordinátorov? Áno, ďakujem pekne. Poprosil by som tých prítomných a členov, ktorí nie sú koordinátormi, aby opustili túto miestnosť. Ďakujem.